Bene, cari colleghi, possiamo iniziare eh, la nostra sessione di oggi che prevede una... Volte, aby som eh, začal dnešné zasadnutie. Na programe máme hlasovanie. Dúfam, že máte e, kartičku v prípade e, hlasovania elektronického. Prvá téma, o ktorej budeme hlasovať, to je interinstitucionálne inštitucionálna dohoda o spolupráci v rozpočtových záležitostiach. Prejdeme e, k hlasovaniu hneď o jednotke pozmeňujúcom návrhom, kto je za, proti, Nič nevidím, asi sa vám nechcú, nechcú zdvíhať ruky, takže elektronicky jednotka hlasujeme. Sì, la relatrice stessa mi sembra allora, avere delle difficoltà. 40, 40 schede inserite. Zaznamenali sme 40 eh, kartičiek v zariadeniach. 41. Celkovo teda 39 hlasujúcich. Končím hlasovanie. Schválené 29 za, 6 sa zdržali. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa nikto schválené. 15 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis dvojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, myslím si, že je to zamietnuté. 6, 6 stiahnutá. Kompromis trojka, a to v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, prvú časť, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 24 za, proti, Zdržal sa niekto, príjma sa. Odstavec 1, pozmejúci návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Záverečné elektronické hlasovanie. Začíname hlasovať. A svite prosím. 43 končím hlasovanie. 40 za, 1 proti, 2 ste sa zdržali. Blahopr prianie pani spravodajkyni. Správa bola schválená. Musíme chvíľku počkať pretože potrebujeme aby tu bol zastup, potrebujeme, aby tu bol zastupca, ktorý e, má starosti túto problematiku e, civilno-vojenská spolupráca a rozvoj civilno-vojenskej spolupráci. Jedno, 5 za, proti, schválené, 6 za, proti, zdržal sa niekto schválené. Kompromis jednotka za, proti, strčal sa niekto schválené. A teraz desiatka, kto je za, proti, strčal sa niekto schválené. Dvojka, kompromis, kto je za, proti, strčal sa niekto schválené. 15. Kompatibilný s dvojkou, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Pozmenujúci návrh číslo 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 11. Kto je za? Proti? Ospravedlňujem sa. Omil, pomýlil som sa. Hlasujeme v skutočnosti o 21. Kto je za? Proti? Nie som si celkom istý a tak hlasujeme elektronicky. Hlasujeme o 21. ...44 kartiček, 43 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 32 za. Kompromis 3 teraz, kto je za? Je niekto proti, zdržal sa niekto, schválené. 26 za, proti. Nerozumiem tomu dobre. Takže elektronicky o 26. Hlasujme. 46 kartičiek, 46 hlasujúcich, končím hlasovanie, 24 proti, 22 za, takže zamietnuté, 27 za, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené, 28 za, proti, zdržal sa niekto, schválené, 30 hlasy za, proti, Myslím, že to bolo zamietnuté. Áno. 31, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 32, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Teraz 33. Za proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 35. Kto je za 35, proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto schválené. 40. Kto je za 40? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 36 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamietnuté. O 38. nehlasujeme. Takže kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 47, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 48, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené. Kompromis 6, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Teraz pozmejúci návrh 51. Kto je za? kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. 58, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 55 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Teraz 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, ale skontrolujeme to. Hlasujeme o 59 vine. 47 kartičiek, končím hlasovanie 23 23 za, 24 proti, zamietnuté ozaj 60 teraz za, proti, zdržal sa niekto schválené 61 za proti, zdržal sa niekto zamietnuté 64 za, proti ospravedlňujem sa. Pravia mi tu celkom správne, že musíme hlasovať o 62, lebo sme zamietli 61. Takže o 62, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 64 za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 65 v dvoch častiach. Prvá časť za? proti, zdržal sa niekto, zamieta sa druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 66 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 67 dvoch časť za, prvú časť, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Kompromis 7 za. Proti. Zdržal sa niekto schválené. Pozmeňujúci návrh 71 za. Proti. Zdržal sa niekto schválené. 72 za. Proti. Zdržal sa niekto schválené. 73 za. Proti. Zdržal sa niekto schválené. 75 za. Proti. Zdržal sa niekto schválené. 76 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 70, 81 v dvoch a prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, schválené, prvá časť za, to je za druhú časť, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Teraz 78. My sme zamietli druhú časť 81 a preto musíme hlasovať o 82. 82 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 78 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 79 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 84 teraz. Kto je za 84? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto schválené. 89. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 93. teraz. Aha. 89 sme zamietli a teda, teda 97 teraz, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. Teraz 88, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto schválené. Kto je za 90? -ku? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 93, kto je za? Zdržal sa niekto zamietnuté. 92, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 94, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 96, za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 97, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 98 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 99 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 100 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 101 za, proti, zdržal sa, schválené. 102 za, proti, zdržal sa, schválené. 104 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 106 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 109, to je za 109, za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 107 za, proti, zdržal sa niekto Pokiaľ ide o 107, je tu e, žiadosť o hlas, menovité hlasovanie. Chce sa vyjadriť zastupkynia zelených, alebo budeme hlasovať menovite? The floor, just asked for roll vote. Netreba nič povedať, len som požiadala o menovité hlasovanie. Nominale sul 107. Voto ordinario. Voti favorevoli. Takže hlasujeme normálne. O 107. Kto je za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté. 111. Kto je za? Kto je za 111? Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 110, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. Za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. O 113 nehlasujeme, tá je identická, ale je tu ústny pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. 108, kompromisný návrh 8, kto je za, proti, Zdržal sa niekto schválené. 117 ďalej, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh číslo 4. ECR zažiadalo hlasovanie menovité. Budeme teda hlasovať menovite o štvorke. Hlasujme. ...49 kartičiek, 49 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 38 proti 11 za, zamietnuté 121 teraz. Kto je za 121 proti? Zdržal sa niekto schválené 122 za proti, zdržal sa niekto zamietnuté 124, opäť žiadosť o, e, o menovité hlasovanie od zelených, takže hlasujeme o prvej časti, pozmejúci návrh 124, hlasujeme. 49 kartičiek, 47 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 34 hlasmi schválené. Prvá časť bola stiahnutá. Teraz kompromis 9. Kompromis 9. Za, proti, zdržal sa niekto schválené. Kompromis 10. Kto je za? Proti, zdržal sa niekto schválené. 134, kto je za? za, proti, zdržali sa schválené. 135 za, proti, kto sa zdržal. 135 nie je jasné, takže preveríme elektronicky, Hlasujeme. 135. Končím hlasovanie. 33 proti, 14 za, nikto sa nezdržal, zamietnutý. Návrh 136, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 137, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto schválené. 138, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 131 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 139, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Schválené 140. Za, proti, zdržal sa niekto? Zamietnuté. 142. Za, proti. Nie je to jasné. 142 hlasujeme kontrolne elektronicky. Hlasujme. 50 kartičiek. 48 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 27 hlasmi schválené, 21 vás bolo proti, 144, 144, kto je za, zdržal sa nedosloven 11, za, proti, zdržal sa niekto schválené. 146, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 148, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. 149, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 150, za, proti, zdržal sa niekto. 150 opätovne nie je jasná a preto začíname elektronické hlasovanie. 50 kartičiek, 50 hlasujúcich. Zamietnuté. 38 k 11. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 156 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietne. 157. Kto je za? Jednotka. Za. Proti? zdržal sa niekto schválené. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. Trojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené. Štyrka, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. A teraz elektronicky o takto pozmenenom návrhu. Začínam hlasovanie. 51 kartičiek, 50 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 39 za, 2 proti, 9 sa zdržalo. Či, čiže blahoželáme pánu spravodajcovi. Návrh správy bol schválený. Posilnenie chemickej, biologickej, radiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii, akčný plán Európskej únie v oblasti CBRN. Spravodajcom je uh, pán Pejon. Un attimo di attesa, per favore. Počkajte prosím okamžik. Allora, non avevo la scheda di voto del mio gruppo, e però devo cambiare. Dobre, prepáčte, nemal som tu správny hlasovací zoznam. A bude nevyhnutné zmeniť názov, respektíve takto poviem. Ten názov je samozrejme správny. Ešte vás poprosím o krátku prestávočku. sì, sì. Va bene, va bene. Allora. Výborne. Zdá sa, že môžeme pristúpiť k správe pani Lösing. Prvý pozmeňujúci návrh. Jednotka teda, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Teraz trojka. Za, proti, zdržali sa, schválne. Teraz odsek 2, návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz číslo 5, Pán poslanec David Ďakujem, ale na našom hlasovacom zozname je, že ak pozmenujúci návrh číslo 1 je prijatý, tak eh, pozmenujúci návrh číslo 3 odpadáva, pretože sme hlasovali, tak ja tomu nerozumiem. Abbiamo to. Sì, è corretto, eh, il treno non andava a votare. Áno, áno, o trojke sme nemali hlasovať, takže máte pravdu, pán kolega. Schválili sme štyrku, takže tým pádom postupme ďalej. Peťka za. Takže Peťka ešte raz za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh číslo 8 za. Dobre, takže preskočíme k 13, keď sme schválili sedmičku. Takže tu máme taký komplexný pozmeňujúci návrh 13. Máme tu 4 časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa? Niekto schválené druhá časť. 13. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tretia časť. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Štvrtá časť. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. A teraz návrh číslo 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh číslo 18, kto je za, proti,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 proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, Mám pocit, že sme to odmietli. 25 za, proti. Zdržal sa niekto. Myslím, že aj 25 sme zamietli. Teraz 26 za, proti nie je to veľmi jasné. Takže radšej si to overme. Otváram hlasovanie o 26. Schede 51 votanti. Chiusa. Máme tu 52 hlas, eh, hlasovacích kariet. A končím hlasovanie 30 za, 18 proti. Traja sa zdržali. Takže návrh bol schválený. Teraz návrh číslo 28, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Mám pocit, že sme to schválili. Ale ak nebudete poriadne zdvíhať ruky, tak skutočne je pre mňa veľmi ťažké posúdiť. Takže overíme si elektronicky prvú časť 28. Takže ešte raz opakujem prvá časť 28. 52 hlasujúcich. 19 za, 33 proti. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? proti, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 30. 5 v dvoch častiach. Favorevoli. 33. Favorevoli. Takže 33. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32. za, No dobre, tak 33 si overíme. Elektronicky na ZPP, e takže hlasujeme 33. Hlasujte. na hlasujúcich. Končím hlasovanie. 32 za, 19 proti. Schválené. A teraz sa dostávame k návrhu číslo 37. Kto je za? proti, zdržali sa. Mám pocit, že to bolo zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, pán Van Orden, 38 pán predseda, ale nehlásili sme predsa o 35-ke. Sì, e avendo votato il 30 si passa al 33. Áno, nehlasovali sme a to práve preto, že sme hlasovali pozitívne o 30 a tým pádom sme prešli k 33. Tak to tu mám e, napísané v mojich dokumentách. Takže teraz 38, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 dve časti, hlasujeme o prvej časti. Kto je za prvú časť? Proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, Mhm. Takže tento návrh bol stiahnutý, takže 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 49, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Nech sa páči, otváram hlasovanie, hlasujte. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie a máme tu výsledky. 49 za, 2 proti, takže gratulujem spravodajkyne, návrh bol schválený a teraz budeme hlasovať o správe pána Pejona. Týka sa Poskytnutie záruky EÚ Európskej investičnej banky na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo EÚ. Takže to je náš bod, o ktorom budeme hlasovať. Bene. Possiamo allora procedere <clears throat> al ehm, voto dell'emendamento 26. Výborne, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Ako prvý návrh číslo 26, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 27 v dvoch častiach, teraz hlasujeme o prvej časti. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromisný pozmeňujúci návrh. Chceli by ste k tomu povedať? Nie? 66 bola stiahnutá a hlasujeme o 67. Takže nič si nechceli povedať. Dobre, 67 zamietnutá, výborne. Kompromis číslo 1, kto je za? Proti? Zdrželi sa? Schválená. Pozmeňujúci návrh 71, kto je za? Proti? Zdrželi sa? Zamietnuté. A teraz ústny pozmeňujúci návrh 72, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa schválené 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté 74 Ústne pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, proti, No, nie som si istý. Mám taký pocit, že asi bolo lepšie overiť elektronicky. Hlasujem o 74. 50 schede, 47 votanti. Chiusa la votazione. 47 hlasujúcich, 20 za, 25 proti, dvaja sa zdržali zamietnuté. Teraz 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dvojka, kompromis 2, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 76 za, proti, zdržali sa, schválené. 77, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 v dvoch častiach, hlasujeme o prvej časti, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Pro, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 32. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 79. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz sa dostávame k návrhu 80 s ústnym návrhom číslo 5 v dvoch častiach. To je za prvú časť. To je proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 81. Takže žiadate elektronické hlasovanie v druhej časti 80. Dobre, otváram hlasovanie. 50 schede, 49 50 votanti. 50 hlasujúcich, 15 za, 35 proti, takže bolo to zamietnuté minútka, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 82 s ústnym pozmeňujúcim návrhom 6, to je za, proti, zdržali sa, schválené 34 za, proti, zdržali sa, schválené 35 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 84 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 85 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 86 ústnym pozmeňujúcim návrhom. Aha, dobre, dobre, ten odpadá. Dobre, takže pristupujeme k 36, kto je za? Proti. Zdržali sa, schválené. 37, za. Proti. Zdržali sa, schválené. 87, za. Proti. Zdržali sa, schválené. 38, za. Proti. Zdržali sa, schválené. 88, za, proti, zdržali sa, schválené. 89, ústny pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 90 za, proti, zdržali sa, schválené. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39, to je ústny pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? No, prerušíme teraz hlasovanie v súvislosti s 39. Zelení požadujú kontrolu 91, takže hlasujeme elektronicky o tomto návrhu. schede, 49 votanti chiuda 50 va bene 50 hlasujúcich 17 za 33 proti takže zamietnuté teraz 39 s návrhom číslo 10 kto je za proti držali sa schválené 96 97 hlasujeme ich spoločne kto je za proti, zdržali sa schválené. 98, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 99 za, proti, zdržali sa schválené. 100, za, proti, zdržali sa schválené. A z návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 2 za, Takže hm, opravím sa 40, kto je za 40, proti, zdržali sa, Schválne dvojka, za proti. No nebolo to veľmi jasné, takže radšej si overme elektronicky hlasujeme o dvojke. Quanta schede, 49 votanti, chiusa la votazione. Končím hlasovanie. 49 hlasovalo, 36 za. Takže bolo to schválené, ale nedostatočne zdvíhali ruky. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 stiahnutá, 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 stiahnutá, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa schválne. Osmička za, proti zdržali sa 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz 51, tá bola stiahnutá, takže 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 52 za, proti, zdržali sa, schválené. 53 za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, zdržali sa. Mám pocit, že sme to zamietli. Voting blok, favorevole. 55 56 blok, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 19. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za, za proti, zdržali sa schválené. 63, tu je ústny pozmeňujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, schválené. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A nie som si tým istý, takže 64 si overíme elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Takže máme tu očividne 50 hlasujúcich. Končím hlasovanie. Teraz 8 za, 42 proti. Takže to bola jasná porážka. No, tak to bolo zamietnuté. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. schede, 48. Takže máme tu 48 hlasujúcich, 46 za, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Takže gratulujem spravodajcovi. Curie. Bene. V poriadku. Teraz máme protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou. Takže máme iba elektronické hlasovanie. Ide o správu Watson a teraz začínam hlasovanie. 49 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 49 hlasov za, takže jednohlasne schválená správa. Blahoželáme pánovi správodajcovi Vacnovi. No a teraz ide o vytvorenie spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ. Spravodajkyňou je pani Weber a začíname pozmenujúcim návrhom číslo 1. Kto je za? proti, zdržal sa, zamieta sa. Dvojka za, proti, zdržal sa, schválené. Štvorka za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Peťka za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 9 Nie, 6. To je za 6 proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 7 za. Proti. Zdržal sa. Schválené 8 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 9 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 10 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 12 za, proti. Nie je to celkom jasné, takže hlasujeme elektronicky o pozmeňujúcom návrhu číslo 12. Otváram hlasovanie. 48 hlasov kartičiek, 47 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 30 za, 16 proti. Dvaja sa zdržali schválené. 13 za, proti, zdržalo sa schválené. 14 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 15 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržal sa, schválené. 16 za, proti, zdržal sa, schválené. 17 za, Šestnáctku sme schválili, takže 17 odpadáva. 18, kto je za? Pro, kto je za? Proti? Zdržal sa? Bolo to asi zamietnuté, ale budeme hlasovať e, elektronicky. Hlasujeme o 18. 47 hlasujúcich. Končím hlasovanie. Desať za, 37 proti, 19, takže Zamieta sa 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 20. Za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 21. Za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Chcete hlasovať elektronicky o 21. v poriadku, takže otváram elektronické hlasovanie k 21. Končím hlasovanie. 27 za, 22 proti, schválené. Teraz 22 s ústnym pozmenujúcim návrhom číslo 2. Kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 23 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. A 24 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Záverečné elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Tridsaťdeväť za, 8 proti. Dvaja sa zdržali. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi, e, pani spravodajkyni. Teraz budeme mať krátku pauzu. 5 minút a potom budeme pokračovať v Colleghi, se volete prendere posto, possiamo ripartire con... Milí kolegovia, prosím, posadte sa na miesto, aby sme mohli pokračovať v našom programe. Na programe máme správu o novej stratégii pre Afganistan. Spravodajcom je pán Arlaki. Ak sa pán poslanec chce vyjadriť, tak e, môže teraz e, e, povedať svoj príspevok. Nech sa páči. Ďakujem. Toto je stretnutie pred hlasovaním. Kompromisy boli ukončené so širokou dohodou v 22 prípadoch prepačte, v 26 prípadoch, ktoré pokrývajú mnohé články, takže chcem povedať len pár slov k niektorým otázkam, ktoré sú dôvodom, prečo v hlasovacích zoznamoch bude občas nie. Už som to naznačil. Veľakrát sú tam duplikácie, je tu problém s, so štýlom správy. Bol by som rád, keby správa bola pochopiteľná pre všetkých, takže snažím sa vyhnúť e, žargónu a vysvetlenia, ktoré by príliš e, skomplikovali e, túto správu. Máme 6 či 7 pozmenujúcich návrhov, ale sú veľmi dlhé a opakujú koncept, ktorý sa nachádza inde. V správe v tom prípade som to zamietol, ale budem kontaktovať každého z autorov a požiadam o stiahnutie pozmeňujúcich návrhov, pretože väčšina z nich je už aj tak v správe pokrytá. Chcem povedať len niekoľko technických poznámok. Je tu chyba kompromise 19 ohľadom počtu Afgáncov v opievom biznise. Kompromis 9 hovorí o 4 miliónov, to nie je správne, je to 1,6 milióna, tak ako je to spomínané v iných častiach správy, takže keďže správa nemôže spomenúť 1,4 a 1,6, tak overil som si správne číslo a to správne číslo je 1,6. Takže ak súhlasíte, je to len technická zmena a to by sme mohli schváliť predtým, ako schválime konečný text ku kompromisom. Potom je tu pozmenujúci návrh 306, noiser a ostatný. Pod paragraf 4 policajné školenie by sa malo zmeniť na policajné a bezpečnostné sily a na právny štát. Rád by som navrhol policajné školenia a právny štát a bezpečnostné sily by sme tam vynechali, pretože správa nepokrýva bezpečnostné sily, takže ak súhlasíte, mohli by sme sa na tom dohodnúť. No a potom máme pozmenujúci návrh 3, 7, 3, 0, 1 a 2 Kasulides van Oder Janaku odsek 62 navrhujem akceptovať pôvodný text so zmenou z, so spojencov NATO na spojencov Afganistanu, pretože tam bola taká dvojznačnosť v mojom znení. Ja som nešpecifikoval, že som mal na mysli afgánskych spojencov a nie spojencov NATO. Takže keď sa pozmenujúce návrhy sú všetky orientované na úpravu tohto, ak akceptujeme pôvodný text, tak by sme zmenili NATO na afgánskych spojencov. No a 60, Noizer a ostatní Navrhujem ďalšie zmeny z opiové trhy sa zmenia na heroinové trhy, pretože v Európe nemáme opiové, ale heroinové trhy. To je všetko. Ak by niekto chcel reagovať teraz, tak môžeme to prediskutovať. Sú tam aj nejaké iné veci na objasnenie. Ďakujem. Grazie al relatore, onorevole Ďakujeme pánovi spravodajcovi a má teraz slovo eh, pán poslanec Salafranka. Budem rád, keď budem môcť toto akceptovať, ale rád by som ešte chcel povedať, pán predseda, že pán Kasulides, ktorý je tieňovým spravodajcom za našu skupinu, ma požiadal, keďže on je teraz v Číne, aby som e, formulovala niekoľko komentárov k správe pána Arlakiva po prvej výmene názorov, ktorú sme mali v tomto výbore. Takže najskôr ma požiadal, aby som povedal pánovi Arlakimu, že je vďačný za tieto diskusie, že je naklonený um, k niektorým pozmeňujúcim návrhom, teda poďakujem mu za to a e, táto správa musí byť vyvážená, brať do úvahy novú stratégiu proti e, povstalcom a plne chápeme e, tie nedostatky, ktoré sa vyskytli predtým, že nie je dostatok času vyhodnotiť dôsledky tejto novej stratégii proti povstalcom. No a preto zdôrazňujem, že dôraz tejto správy musí byť vyvážený. Pán Kasudec ma požiadal, aby som spomenul niekoľko vecí. Poprvé, Potreba rovnováhy je spojená zároveň s kompromisnými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré vytvárajú prepojenie s chybami minulosti a e, stratégiami do budúcnosti. A bolo by dobré zdôrazniť potrebu politického procesu riešenia afgánskych problémov. To znamená nielen dialog s niektorými frakciami Talibanu, ale aj riešenie otázky vojenského oslabenia Talibanu. Chápem kritiku, ktorá odznela. Určite niektorí v mojej skupine zdôrazňujú potrebu oslabenia terminológie, aby to nebolo kontraproduktívne. Musíme nájsť spôsob, ako zabezpečiť to, že medzinárodná spolupráca bude efektívnejšia. Pán Kasulides mi povedal, aby, že mm, darcovia medzinárodné organizácie by mali pokračovať a zohrávať dôležitú úlohu v tejto krajine. Mám vám poďakovať za počerknutie dôležitosti eh, teda zdôraznenie drogovej problematiky. Eh, vieme, aký má toto dopad na národnú ekonomiku a doteraz dôraz bol hlavne na vojenské aspekty pokrok s Talibanom, ale dôležité je počiaknúť aj prepojenie medzi drogami a teda dôležitosť, ktorá tomu prisúcha v Afganistane. Pán Kasulides tiež hovoril o tom, že on sám je proti používaniu herbicitov na boj proti teda drogám plne odmieta myšlienku e, takýchto krokov a niekedy e, by sa to teda dalo oprávniť. Pán Kasulides ale hovorí, že je tu obmedzenie, pokiaľ ide o veľkosť správy. Nemali by sme zdôrazňovať len školenie a prípravu policajných síl, ale aj armádu. tu hovorí, že bezpečnostné sily v armáde a polícii musia získať kontrolu nad touto krajinou do roku 2014. Pán Kasulides súhlasí s 26 kompromisnými návrhmi, hoci v 14. hovorí o nuansách, kde chce hlasovať o jednom odseku. Je tu ešte stále obáva ohľadom tej skutočnosti, že by sa mali akceptovať niektoré pozmeňujúce návrhy zo strany členov našej politickej skupiny a podľa našich informácií ten e, predbežný hlasovací zoznam je taký, že sa navrhuje hlasovať proti týmto návrhom. Toto sú myšlienky, ktoré som vám chcel sprostredkovať v mene nášho tieňového spravodajcu. Máme e, teda čas do 8. či 9. kedy sa to bude hlasovať vo výbore. Takže ďakujem za váš e, dialog, alebo teda dialog s nami. Toto je kľúčová správa pre krajinu, ktorá tak bojuje proti terorizmu a musíme to maximálne podporiť zo strany tohto výboru a z pléna parlamentu, aby sme mali vyváženú správu, berúcu do úvahy všetky citlivé body s tým spojené. Je pravdou, že sa urobili aj chyby, ale dôraz treba klásť na pokrok, nielen na negatívne aspekty. Konštruktívna kritika je jedna vec, ale nemali by sme si ten píliť konár, na ktorom sedíme, čiže Európska únia a aliancia krajín, ktoré bojujú v Afganistane, e, musia takto postupovať. Takže toto sú myšlienky, ktoré som vám chcel v mene pána Kasulide sa sprostredkovať. Ďakujem za pochopenie a dialog a dúfam, že do dňa hlasovania ešte zlepšíme túto závažnú správu, ktorá dúfame získa široký konsenzus. Ďakujem. Pán poslanec Stáler. Pán predseda, Nebudem opakovať, ako veľmi si cením prácu pána Arlakyho a tieňovým spravodajcov. Myslím, že táto správa je veľmi potrebná a tiež veľmi dobrá. Dobrá je po svojich širokých úvahách e, celé situácie v Afganistane, ale myslím, že je tu, sú tu ešte určité nedostatky v jasnosti nášho hlavného posolstva, ktoré podľa mňa by malo byť a musí byť e, také, že my chceme podporiť a stimulovať politický proces, ktorý umožní čo najskôr, možno už o niekoľko mesiacov alebo rokov, to ešte nevieme, stiahnutie koaličných síl silne podporujeme, a je tu silná podpora v našej, vo verejnosti pre takýto proces. Ľudia chcú, aby sme politicky zorganizovali tú možnosť stiahnutia koaličných síl. Nie, aby sa toto rozhodnutie urobilo v národných parlamentoch, ale ako koaličná stratégia. A preto by som chcel položiť otázku pánovi Arlatomu, pretože možno, že v, kos- v, kom, v komisoch som si tento bod nevšimol. V 13. je napísané, že 273 e, je už obsiahnutá v predošlých kompromisoch. Možno, že e, som si niečo nevšimol, ale podľa mňa kompromis 25 je možno najbližšie k tomuto cieľu. a teda stiahnutiu koaličných síl. V ďalších to nenachádzam. Chcem len pripomenúť pozmenujúci návrh 273 vyzýva pre posilnené politické procesy v Afganistane, ktoré pokryjú všetky politické eh, a vojenské síly v Afganistane, umožňa stiahnutie koaličných síl. Keď si to prečítame bona fide, napríklad kompromis 25, tak pochopíme toto posolstvo, ale ostatní ešte nenaznačili úmysel stiahnuť e, vojenské síly, ale musí to urobiť koordinovaným postupom v rámci politických projektov, záruk a tak ďalej. Možno, že by tu bolo miesto pre jasnejšie posolstvo. Ďakujem pekne. Pán Neuser. Ďakujem, pán predseda. Za svoju frakciu ako tieňový spravodajca môžem všetko e, zvládnuť veľmi e, krátko. Ďakujeme pánu Arlakimu za veľmi dobrý kompromis, ktorý dokážu podporiť všetky politické skupiny. Podľa mňa je dôležité, aby sme takýto široký konsens použili na to, že ukážeme, že, že ten proces v Afganistane, ktorý sa spustil, že ho podporujeme. Myslím si tiež, že nová, nová stratégia pre Afganistan je príslušne zohľadnená ako povedal kolega Thaler, snáď sa dá doplniť, ale myslím si, že kompromis 25 jasne ukazuje, že tá stratégia od roku 2001 na stiahnutie sa je ďalším ďalším krokom a to tá ústupová stratégia do 2014 vlastne môžeme, môže týmto postúpiť vpred poznámky pána e, Arlakyho k téme, k téme poli, poli, e, nasadenie e, polície a právny štát. Treba jasne povedať, že právny štát má rovnakú hodnotu ako vzdelávanie policistov a premenovanie trhov opiových na trhy heroinové, to je jasné. Potrebujeme ten balíček taký, aby nebol veľmi zošnurovaný, Myslím si, že tie kompromisy dokážeme dobre podporiť a tým politicky vlastne vyšleme ako Európsky parlament rozhodujúci signál pre Afganistan. Honorevole. Ďakujeme. A teraz uh, pani Kiel Nielsen. Quand on parle la dernière... Hovoríme o týchto veciach, tak veci sa opakujú, ale chcem poďakovať pánovi Arlakimu za spôsob, akým sme pracovali spoločne, veľmi konštruktívne. A ďakujem za zapracovanie niektorých z mojich pozmenujúcich návrhov. Chcem sa ale vrátiť k jednému z návrhov, ktoré som predložila a doteraz nebol zapracovaný a vysvetliť, prečo na to trvám. Ide presne o 14. pozmeňujúci návrh. Chcela som, aby sme doplnili zmienku na ústavu 2004. Ide, ide o 33. Ospravedlňujem sa rečnička. Teda kapitola 33, pozmeňujúci návrh 14. Rešpektovanie základných ľudských práv a chcem, aby sa tam doplnilo, založené na ústave 2004. Je veľmi dôležité urobiť túto zmienku. A ako povedal pán Slava Franka pred chvíľou, je to spôsob, ako zdôrazniť pozitíva. Podľa mňa toto je pozitívum napriek všetkému a obávame sa regresie, čiže je dôležité, aby sme sa zmienili v správe na tú, o tejto ústave Niekoľko bodov ešte, ku ktorým som sa chcela vrátiť, sa týka ďalších pozmenujúcich návrhov. Pozmenujúci návrh e, číslo 11. Nezapracovali ste dôraz na normy transparentnosti a kritéria používania ide o mm, zásobovací reťazec. Vyzývame, vyzýva sa na to, aby v situácii, kde sú oni zodpovední za svoje zásobovacie reťazce a v návrhu podľa mňa bolo zmieniť sa o transparentnosti a kritériách e, používania. Čiže chcela som ešte zdôrazniť túto otázku. To boli dve veci, ku ktorým som sa chcela vrátiť. Inak e, som spokojná s zapracovaním niektorých bodov. Samozrejme poznáte, e, viete, ako mi záleží hlavne na afgánskych ženách, ale zapracovali ste všetko, čo som chcela v tomto ohľade, takže vám ďakujem. Ďakujem, pani Gomeš. Rada by som poďakovala kolegovi Arlakim a tiež tieňovým spravodajcom za obrovskú prácu, ktorú odviedli, aby, aby zosúladili všetky možné posmenujúce návrhy, aby dosiahli koherentný text. Myslím si, že pracovali vynikajúco a určite to súvisí s tým, že sú veľmi otvorení a že pán spravodajca je veľmi otvorený a, a kooperatívny. Veci sa výrazne zlepšili a osobitne ma teší, že e, práva žien a občianskej spoločnosti sú v centre takisto úloha právneho štátu, potreba výstavby inštitúcií, e, rozdielný prístup e, k k dodávaniu pomoci a v boji proti drogám. Tiež by som chcela zdôrazniť moju podporu uh, pozmeňujúcim návrhom pána Kasulidesa 173, kde hovorí o potrebe zvýšenia zapojenia e, afgánskych regionálnych a lokálnych vládnych zložiek. Podľa mňa to je veľmi dôležité. E, navštívila som Afganistan v roku 2008 a súhlasím tiež veľmi e, s textom kompromisu číslo 10 takisto z dielne pána, pána Kasulidesa, kde ide o pôvodných zlých e, vý, e, výpočtov, ktoré, ktoré e, nerátali s novou exitovou stratégiou. A myslím si, že je dobré, že tu máme niekoho inteligentného, otvoreného, ako je pán Kasolides, ktorý zastupuje EPP keď som s ním spolupracoval, keď sme sa pripravovali v roku 2008 na prácu o Afganistane. Čo sa mi nepáči, to je kompromis 16, kde ide o získanie vedúcej úlohy EÚ. Nemyslím si, že by sme si zasluhovali čokoľvek. Ľudia v Afganistane si zasluhujú podporu a je celkom správne hovoriť o vedúcej úlohe Američania by to mali byť veľmi kritickí a to je možno jeden z dôvodov, prečo sme tam, kde sme s rozpočtovými stratégiami v rôznych častiach procesu. Takže si myslím, že by bolo dobré nebyť tu taký e, odvážny, skôr trochu skromný. Ak by sme dokázali prispieť spo- pozitívnym spôsobom v poriadku, ale, ale rozhodne nemáme vedúcu úlohu. Súhlasím so všetkými tými, ktorí tvrdia, že je dôležité asi v kompromise 25, keď to bude, je, hoci si myslím, že je to oveľa lepšie v tejto fáze, bolo by dôležité podporiť, zdôrazniť podporu politickému procesu. Nejde len o vojenské riešenie, len vojenskú silu, treba zabezpečiť aj politický proces a v tomto ohľade treba zdôrazniť e, artikulácie s Pakistanom, pretože vidieť, že Pakistan je zapojený, je súčasťou problému. Nemôžeme si robiť ilúzie, že budeme schopní e, komunikovať s Afgáncami, zatiaľ čo pakistanský proces zostane taký, aký je. vojenské zložky s e, úzkým prepojením na Talibán, spory e, medzi Pakistanom a Indiou. To všetko, všetko e, súvisí. I want to thank anyway again all the those who have part, participated in drafting this. Uh... Ešte raz chcem všetkým poďakovať. Honorevole Contis. Pán Contis.

Možno ešte raz poviem to, čo už bolo povedané veľakrát, že tu bola odvedená výborná práca a veľmi fundovaná práca. A verím, že praktická podpora pramení z toho, že tu boli predložené pozmenujúce návrhy, ktoré, ktoré e, škrtajú dôležité časti správy, ale spravodajcovi chcem povedať, aby zostal pri svojom texte a neprijal tieto pozmenujúce návrhy. Hoci je tu vlastne jednomyselná podpora, ale dôležité časti sa tu, chca, sa tu chcú škrtnúť. Afganistan je predsa štátom a musí mať suverenné práva. Sú tu problémy, ktoré e, správa vysvetľuje. Ja osobne som však nesúhlasím s tým, keď tu ide napríklad o úvahy, kde sa hovorí o boji proti chudobe a s tým spojené náklady zodpovedajú e, nákladom za 5 dní vedenia vojny. To je na, naozaj šokujúce a navrhuje sa tu, aby sa toto škrtlo, ale ja by som nechcel, aby sa to škrtlo. Na strane 13 sa hovorí, že e, náklady na vedenie vojny za e, jeden, týž, jeden týždeň by mohli vybudovať 6000 škôl. No, prečo sa chcú takéto veci škrtať? Odsek 26. Európske, európsky daňoví poplatníci by mohli predsa tu pomôcť. Namiesto toho, aby sa peniaze použili na boj proti Talibanu. P- predsa sme tiež predložili pozmeňujúce návrhy, a tie by sme chceli ple, plénu e, výboru dať na prijatie. Keď je tu e, nejednotnosť v tejto správe, malo by sa to vysloviť aj náhlas. Nemalo by sa to len e, robiť, že formálne sa správa podporí, ale škrtmi sa správa súčasne potom oslabí. Pán poslanec Tanok. Ďakujem, chcel by som pánu Arlakemu poďakovať za odvahu, ako pracuje. Je to príklad dobrého muža, snažiaceho sa zvládnuť nezvládnutelnú úlohu politiky, ktoré by mali vyliečiť to, čo je už veľmi dlhou, dlhou vojnou. Veľmi málo dôkazov o, úspechu, hoci americkí generáli hovoria, že veci sa e, menia v ich prospech, ale ja zostávam skeptickejší, pretože civilná infraštruktúra krajiny je tak biedná, zaostalá a treba spraviť toľko, aby sa dobudovala krajina, krajina, ktorá nikdy nebola súčasťou medzinárodného spoločenstva, spoločenstva pokrok čilých krajín, veľmi zaostala a vždy vojnu vedúca a zaostala krajina. Dobrý argument vlastne e, e, monarchiu kráľa, keďže e, odkedy kráľ e, bol odstránený, desaťročia vojen e, trápili krajinu Podporujem väčšinu odporúčaní spravodajcu, jeden či dva kompromisy e, nepodporuje moja skupina, asi od, zamietne 14, 15, 16 a, a možno aj 22 a 25. Je tu pravda v tom, čo hovoríte, ale ten tón nie je veľmi napomocný snahám, ktoré e, e, spojenci a NATO sa chcú dos, dos, snažia použiť na dosiahnutie mieru v krajine. Súhlasím s Anou Gomez, že práva žien sú veľmi dôležité, ale nemyslím si, že to samé o sebe e, postačuje na vybudovanie afgánskej spoločnosti. Je to naozaj úloha e, zložitá e, vybudovať na novo celú rozbitú krajinu, ktorou desaťročia trápi pašovanie drog, korupcia, islamizmus, E, obrovská korupcia na najvyšších úrovniach, a, úrovniach vlády a naše daňové prostriedky sa tu zle používajú a, a končia niekde na dubajských kontách. Napriek tomu všetkému treba dodať, že ak zložky NATO e, e chcú opustiť Afganistan a stiahnuť sa, tak je tu naozaj veľké nebezpečenie, že Taliban Eh, destabili- Taliban destabilizuje Pakistan a, a opätovne prevezme silu, moc. Takže treba pokračovať aj v boji a investovať do budovania krajiny. Hoci tu na konci není nejaká ústupová stratégia. Ale hlavné telo tej správy až na jeden či dve pozmeňujúce správy je uh, dobrý. Iba proti týmto odedineným bodom budeme hlasovať proti. Nemám už na zozname ďalších kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť a preto by som teraz dal opätovne slovo pánu spravodajcovi na záverečný komentár a potom si povieme o časovom harmonogre pán Arlaki. Áno, e, je ťažké nájsť nielen kompromisy, ale nájsť určitú spoločnú reč v parlamente pri dôležitých častiach správy. Ale v konečnom dôsledku všetkých týchto diskusí o kompromisov a pozmeňujúcich návrhov si myslím, že e, ťaž, nie je to správa na, na, na štýl hľadanie spoločného menovateľa, pretože každý sa pokúša nájsť dohodu. Vlastné, alebo samé politické skupiny vo vnútri sa snažia nájsť e, súlad pri hlavných otázkach správy. Nebolo to ľahké, sú tu prvky nesúhlasu. Verím však, že v konečnom dôsledku rovnováha tejto správy je nesporná. Hlavný prvok, ktorý som akceptoval od EPP, je zapracovanie významu E, stratégie krajiny pôvodu veľmi dobre, dobre e, prísne mám problémy to použiť, pretože táto stratégia je založená na analýze, ktorá vlastne e, je v jednom, je, má podobnú reč ako analýza tejto správy. Keď som bol vo februári v An- Afganistane, tak ma šokovalo, že všetky, všetky moje body kritiky ľudia z ISAFu podporili. Povedali, že máte pravdu. E, stratili sme podporu obyvateľstva, tvrdili, pretože sme zabili príliš veľa e, civilistov. Máte pravdu v tom, že keď tvrdíte, že stratégia bola nesprávna. A čo sa teraz snažíme urobiť, je zmeniť kurz smerom k novej stratégii. A našim cieľom, povedali, nie je zredukovať e, obete na civilistoch, ale ísť smerom k nulovým obetiam. Chceme e, získať znovu podporu e, obyvateľstva prostredníctvom novej stratégii kombinácia civilných a vojenských akcií. Takže tá analýza situácie v Afganistane je v tejto správe zdieľaná tá filozofia je rovnaká. To je tá kritická časť správy. Verím však, že je, tu, že je to aj konštruktívna správa, pretože bod od bodu rieši základné body e, pre budúcnosť Afganistanu. Nesnaží sa na novo vybudovať e, Afganistan v týchto aspektoch. Ak znova začneme predstierať, že musíme povedať, že Afganistan by mal byť v každej inštitucionálnej otázke a aspekte Ehm, tak robíme, robíme nesprávny postup. To by mali rozhodnúť Afgánci. My by sme sa mali rozhodnúť pre 2 či 3 body a v týchto bodoch sa zamerať a zamerať naše finančné prostriedky a potom, potom postupovať. A preto som sa pokúsil čo najlepšie zachovať tú, tú, tú, tú, to telo tých základných bodov. Veľmi dôležitý doplnok e, dodala socialistická skupina a pán Neuser, pokiaľ ide o súdnictvo. To je problém, ktorý som veľmi, veľmi e, akceptoval, pretože nemôžete budovať e, e, policajné zložky, ak paralelne s tým nie je súdnictvo, záruky právneho štátu. Potom som však odmietol rozšíriť správu na oblasti kde sa hovorí o všeobecnej výstavbe Afganistanu. A to je hlavný rozdiel medzi akčným plánom komisie. Už som povedal, že je to oveľa komplexnejšia politická správa riešiaca politické otázky slobody. Akčný plán komisie je veľmi minimálny, nejde do politických otázok, do hlavných otázok a preto parlament je dnes tu. Pokiaľ ide o otázku e, poznámok pána Kasulidesa k opiu, pestovanie opia ako kľúčový bod, je tu pozmeňujúci návrh z mojej dielne, navrhujúci, aby afgánska vláda zákonom zakázala použitie chemických herbicídov v Afganistane, pretože to robilo OSN v Bolívii a v Peru. A tieto krajiny e, mali zredukovať pestovanie koky bez toho, že by smerovali k tomu, čo sa deje v Kolumbii. Napriek tomu dnes sa veľa koky e, eliminuje chemickými herbicídmi. Je to veľmi jednoduché. Parlament jednoducho prijal zákon, ktorý to zakázal. Keďže pán e, Kasovides povedal, že je proti e, takémuto postupu, malo by to byť e, manuálne alebo chemicky, nie herbicídmi. Takže veľmi zdôrazňujem toto v nádeji, že bude sa hlasovať nakoniec za to pretože chemické herbicídy sa v Afganistane používali. Prestalo sa s tým pred určitou dobou, ale nie je tu záruka, že sa nepoužijú znovy. A to je, to je veľmi tragické. Sú tu teda chybiali. OSN vždy toto kritizovala, pretože je to spôsob, ako zvýšiť nepopulárnosť, terorizmus a nevyriešiť problém. Je tu presný detailný plán spred 5 rokov použitie malej časti európskeho príspevku. Hovoril som s ruskými orgánmi o tejto veci. Rusi by to veľmi radi podporili. Čo, čo si, čo by malo politický význam, správa navrhuje vytvorenie špeciálneho orgánu, ktorý by to urobil, pretože afganistické ministerstvo nie je inštitúciou, ktorá by dokázala primerane tento plán implementovať. Tento orgán by mali mať Afgánci a medzinárodný. A je nemožné, aby sa to udialo za 5 rokov. To je jedna z najväčších kritík tej správy. Po desiatich rokoch nikto v rámci toho Pán neprišiel na to, ako eliminovať tieto veci. Áno, sú tam určité oceky, je tam určité vysvetlenie v rámci tej správy, prečo to nenastalo. A som veľmi rád, že vidíme všetky politické skupiny súhlasí s tým, že to neznamená nejaké významné zmeny a bolo by to veľmi ale dôležité pre Afganistan, keby sa táto správa schválila. No a teraz na záver, čo sa týka EPP, bol tam veľmi konštruktívny prístup a ďakujem pekne pánovi Kasolidesovi ako aj ďalším za to, ako nadviazali so mnou vzťahy a aj ďakujem ostatným politickým skupinám a je to podľa mňa veľký koncenzus pre túto správu. Samozrejme sú tam určité pozmejúce návrhy, ktoré idú voči, sa nasmeru, sú nasmerované na dôležit, voči dôležitým častiam, ako ide o tej celé reformy, ako ide o voľby a práva žien a tak ďalej. Ja som vyjadril názor týmto pozmeňujúcim návrhom, ale dobre, však prístupme k hlasovaniu a uvidíme, ako to dopadne. Potom na adresu pána Tálera. Ďakujem pekne za to, že ste povedali, že naše posolstvo bude jasné. Toto je podľa mňa ten spôsob, ako by mala konať Európska únia a implementácia tých odporúčaní správy bude pre nás veľmi dôležitá. To je samozrejme iná vec, ale je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali tým, že tá práca, ktorú sme odviedli počas jedného roka, ako sa ona zohľadní zo strany komisie a rady. Politické riešenie, áno, práve to je to hlavné v našej správe tie veci, ktoré sa v Kábule a v Londýne, tá kon, kábulská konferencia jasne povedala, že e, nejaké vojenské riešenie v Afganistane nebude možné. Takže dôležité, aby sme sa týmto riadili, to sledovali. Toto je určitý prvok, na ktorým sa musíme ďalej zamýšľať. Potom tá vec, ktorú vy ste otvorili, vy ste spomínali, že váš pozmeňujúci návrh tuším to bolo číslo 27, nebolo dostatočne, nebol návrh dostatočne zohľadnený. No ale pozrime si jeden z tých kompromisov, ktoré boli navrhnuté, kde aj pán Neuser povedal, že musí tam byť postupné sťahovanie našich síl v Afganistane. Potom je tam ešte ďalšia vec, pán Weigl, ktorý hovorí o vytvorenie dvojročného obdobia pre stiahnutie síl. No, uvidíme, ako dopadne hlasovanie tejto súvislosti, ale tento toto nie je ale najmenší spoločný menovateľ, očividne. A ja som sa snažil dosiahnuť čo najširší konsenzus. Potom pani Gomez. Vám sa nepáči vedúca úloha EÚ v rámci tých kompromisov, no ale v tom kompromise predsa ide na EUPOL, o EUPOL a to nie je taký pozmeňujúci návrh, ako predložila pani Jatanmaki. Tam ide o celkovú úlohu lídra. Tu ide o to, že tá úloha lídra by mala byť iba v rámci e, výcviku policajtov. Áno, ja priznám, že Európska únia vôbec neviedla ten proces. Samozrejme, ináč sme my nevypracovali novú stratégiu a neinvestovali sme toľko energiovej stratégie. Aby som bol posledný, kto by povedal, že my sme mali stratégiu lídra v Afganistane doteraz. Takže dôležité je to vnímať tak, že úloha lídra EÚ sa obmedzuje iba na tú oblasť, ktorú som spomínal. Potom, čo sa týka úlohy Pakistanu, áno, Pakistan zohráva zásadnú úlohu, ale vypočuli ste si minister zahraničných vecí Pakistanu, a on povedal veľmi dôležité veci, ktoré sú plne v súlade s tým, čo ste povedali. My potrebujeme mať Pakistán na našej strane, Pakistán má právo povedať, aký je ich názor na, na Afganistan. Nezabúdajme, konec koncov, že Pakistan má predsa takmer 3000 km hranicu s Afganistanom a potom Irán má tiež veľmi veľkú hranicu s Afganistanom, takže tieto štáty samozrejme majú právo sa k tomu vyjadriť sú tie prvé štáty, ktoré sa priamo dotýka Afganistan. Ľudia hovoria o vplyve Pakistanu a takýchto veciach. Podľa môjho názoru sa tým zaberajú neprimeraným, neprimeraným spôsobom. Si predstavte, že tie štáty majú hranicu štátom, kde je vojna a oni teda majú právo prísť určitými návrhmi a s názormi na túto vec. Sú tam nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú tzv. originálneho riešenia, kde mal byť zapojený Irán, Pakistan, Rusko, India a aj Čína. Ich názory sa zohľadňujú. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Ja som sa správe nejako veľmi na to nesústredil, lebo je to veľmi komplikovaná záležitosť, ktorá by nás viedla potom úplne iným smerom. A myslím si, že aj doteraz sme tam mali určité prvky tejto stratégie, ale neboli tam žiadne konkrétne iniciatívy, ktoré by šli týmto smerom. Pán Hadži Georgiu, ďakujem pekne za váš názor na správu. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, no je to tak, ako som povedal. Môj cieľ je, aby sa táto správa schválila, aby tam bol čo najširší kompromis, boli tam určité úprimné pozmeňujúce návrhy. Chcel by som povedať, že tie hlavné veci tam sú. To je predsa bežné v rámci parlamentného postupu. Niekedy je to zložité, ale to je súčasťou našej práce. V tom, čo sa týka nákladov na vojnu, áno, to je pravda, ale to, čo ma tak miatlo a prečo a som bol prekvapený, že takmer všetky politické skupiny boli proti dvom ocekom. Tam, keď išlo o to, že, že napríklad to, čo stojí mm, vojna jeden týždeň, za, to by, za tú sumu by sa dala eliminovať chudoba v Afganistane. Boli to takí, ktorí to chceli odtiaľ vyčerpnúť. No a ja som potom musel súhlasiť. Dobre, keď tam bola takáto keď tam bol takýto jednotný názor, čo môžem spraviť? Nemal som iný, inú možnosť, ako to akceptovať. Ale možno by ste mohli vysvetliť, prečo ste boli tak jedno značne voči tejto kalkulácii. V správe sú určité odseky, ktoré sa špecificky dotýkajú obrovských nákladov na vojnu. A predsa je úplne prirodzené porovnávať náklady na vojnu s alternatívami, ktoré by sa mohli uskutočniť. Napríklad pred desiatimi rokmi, kedy bola možnosť neísť do vojny. Dôležité je si pozrieť, koľko peňazí sa mohlo alokovať v rámci iného riešenia. Ale dobre, keďže tam bola jednoznačná podpora, musel som to tiaľ vyčerknúť a ja som aj prejavil pozitívny názor na túto vec, aj keď dobre s tým nesúhlasím. Pán Tenok, ďakujem pekne za ocenenie toho úsilia, ktoré som vykonal. Nebolo to vôbec jednoduché, zosúľadiť veľmi rozdielne stanoviská. Možno by ste mi mohli niekedy inokedy vysvetliť, prečo ste boli proti tým kompromisom, keď sme sa snažili tu, o tej téme diskutovať čo najlepším možným spôsobom. Vy ste neboli pri rokovaniach, keď sme sa zaoberali pozmeňujúcimi návrhmi, čo mi je lúto. Možno, že vtedy ste mohli sa do toho viac zapojiť Ďakujem pekne, pán predseda. E Ďakujem pekne pánovi Arlakimu, ako aj všetkým, ktorí vystúpili v rámci diskusie. A teraz vám chcem povedať, že hlasovanie malo sa uskutočniť 9. novembra na našom výbore a v decembri by to malo byť na plenárnej schôdzi. Končím týmto pádom našu schôdzu, dáme si pár minút prestávku a potom sa uskutoční zasadanie rozšíreného predsedníctva. Takže ten, kto sa neúčastňuje rozšíreného predsedníctva, môže odísť.